že e, sú v kontakte s infikovanou osobou. Aj to sú všetko témy, o ktorých treba hovoriť. Aj spoločnosť e, si zaslúži ochranu. Týmto vystúpením sme ukončili kolo vysvetľovania a hlasovania a ja ďakujem všetkým, ktorí vystúpili a takmer všetci rešpektovali rečnícky čas takže som nemusel obmedziť ich rečnícky čas. Mám od rady dve spoločné stanoviská v spoločnom čítaní a rovnako sú tam aj dôvodové správy Európskej komisie. Názvy budú v zápisnici a parlament má tri mesiace, aby sa vyjadril k týmto textom a tento termín začína od zajtra 2.12. Eh, do 2012. Zápisnica z dnešnej, plá- eh, z dnešnej schôdze budú predložené na schválenie v Štrasburgu a schválené uznesenia budú eh, rovnako prednesené citovaným orgánom. Takže týmto ukončujem toto plenárne zasadnutie